rokovania. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční zajtra, vo štvrtok 9. júna 2016 od 9. do 14. a od 15. do 17. E, program je v dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Týmto končím dnešný deň. Želám vám pekný večer a dobrú noc. Danke.